schválené. Viaceré parlamentné výbory začali interinstitucionálne rokovania v zmysle e, článku 69 COCQ 1 štatútu. E, informácie sú na web stránke plenárky a tituly týchto správ budú v zápisnici plenárneho zasadnutia. V zmysle článku 69 COCQ 2 istý počet poslancov alebo politických skupín, ktoré predstavujú minimum, môžu písomne požiadať do polnoci, do zajtra 6. februára žiadať o hlasovanie o začiatku rokovaní. Ak sa nepredloží požiadavka na hlasovanie v sále, tak e, možnosť e, parlamentné výbory budú môcť za, začať rokovať. Chcel by som informovať, že v stredu spolu s predsedom rady e, podpíšem akt v mysle legislatívneho poriadku e, v článku 78 štatútu. Titul tohto aktu bude tiež v zápisnici plenárneho zasednutia.